že súhlasia s ich nomináciou. Zloženie Európskeho parlamentu sa nachádza v zápise a týmto končíme túto schôdzu v rámci rokovacieho poriadku. Ďakujem a stretneme sa zajtra na